si vypočujeme aj tieňových spravodajcov, ak by bolo čo. Takže, Katy Piri, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne a skôr než začneme hovoriť o celnej únii a stanovisku, chcem brať jednu vetu. 11 opozičných zákonodarcov je vo väzení a včera 12 poslancov bolo uväznených a pokračuje zatýkanie ďalších. Parlament v novembri sa rozhodol dočasne zamrznúť, zastaviť roho, rokovania o pristúpení s Tureckom práve kvôli tomu, čo sa deje s opozíciou. Či sú to politici, novinári, veci a podobne. My vieme, že politický dialog s Tureckom je veľmi napätý kvôli tejto situácii. Musíme tieto otázky stále z rokovania s Ankarou uvádzať. Európska komisia požiada teraz radu o of, úradný, o oficiálny mandát e, rokovať modernizáciu obchodnej zmluvy a colnej únie s Tureckom. To definuje naše vzťahy s Tureckom. Colná únia bola osožná pre obe strany. EU je najväčším partnerom Turecka a Turecko šiestim partnerom EÚ a po 20, vyše 20 rokov je súčasná colná únia zastarala a musí byť modernizovaná a rozšírená. A my sme podporovali túto zásadu posledné dva roky. A e, keď máme politické rozdiely, e, či keď ide o integráciu Turecka do EÚ, myslím, že všetci súhlasíme, že potrebujeme nejakú spoluprácu v Európskom parlamente INTA chce ovplyvniť mandát, takže tak, že dáme vstup skôr, než začnú úradné rokovania. AFET, náš výber, dáva len stanovisko k správe z vlastnej iniciatívy, ale spravdajcovi z INTE sme naznačili, že by nebolo dobre sa veľmi ponáhľať s touto správou v parlamente vzhľadom na tie citlivé miesta. Uh, Myslím si, že timing je veľmi dôležitá otázka, keďže je tam stále vyhlásený e, výnimočný stav. Zvorazňujem stanovisku tri veci. Jedna je, že modernizácia colnej únie bude držať Turecko ekonomicky naviazané na EÚ. To si myslím, že je dobrá vec. Po druhé, rastúce geoekonomické a politické problémy, ktoré stoja pred tureckým obyvateľstvom a zavádzanie viac pravidel do obchodných vzťahov bude dôležité pre tureckých podnikateľov, preto aby sa stabilizovalo investičné prostredie aj pre podniky z EÚ. A posledná, možno najdôležitejšia vec je, že uvedomujem si, že takéto rokovania môžu trvať niekoľko rokov Predsa len by bolo dôležité zahrnúť, i keď hovoríme o obchodnom vzťahu, zahrnúť aj politické referenčné hodnoty v oblasti ľudských práv, ako sme to robili v nedávnej minulosti vo všetkých našich obchodných vzťahoch s tretimi krajinami. Toľko za mňa a teším sa na stanoviská tieňových spravodajcov. Ďakujem veľmi pekne, Katy Piri. A teraz tieňoví spravodajci. Najprv Renate, nech sa páči, Zomer. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Áno, modernizácia colnej únie je potrebná. Vieme, že e, právny rámec je zastaralý a musí sa rozšíriť, aby sme Turecko priviazali viacej k EÚ cez hospodárske vzťahy a toto je takáto možnosť rozšíriť colnú úniu o služby, polnohospodárske produkty, verejné, obstar- verejné zákazky a podobne. A táto modernizácia, ako Katy Piri povedala, je v záujme oboch strán. Ale je tu mnoho vecí, na ktoré nesmieme zabúdať. A síce chcem pripomenúť, že komisia v svojej ročnej správe hovorí, že v minulom roku nedošlo k pokruku colnej únii že colné oslobodenie e, zóny voľného obchodu, dohľad, riadenie colného kontingentu nie je úplne v súlade s AKI alebo s mluvnými podmienkami Turecka a že pravidla sa aj porušujú. To vieme tiež. Okrem toho musí byť colné právo zosúladené s Európskym colným kódexom. A tu vzniká otázka, či by sme nemohli prísť aj s pozmenujúcimi návrhmi v tomto duchu. Pán predseda musí e, posúdiť, či sú prípustné alebo nie, ale vieme, že Turecko má ešte nejaké nesplnené domáce úlohy v súvislosti s colnou úniou a to najdôležitejšie je, a to je myslím naša právomoc, colná únia môže plne využiť svoj potenciál len vtedy, keď príjme eh, keď bude dodatkový protokol zo strany Turecka plne realizovaný voči všetkým členským štátom. A Katy Piri to aj povedala, modernizácia je ďalším krokom k tomu, aby sme mali vplyv na Turecko. Chcem pripomenúť, že v našom poslednom uznesení z novembra sme konštatovali, že prerušenie prác eh, súvisiacich s colnou úniou by malo veľký ekonomický dopad na Turecko a možno, že aj na to by sme mali občas upozorniť a pripomenúť to. Ďakujem. A poprosil by som vás, ak máte nejaké pochybnosti, aby ste predložili pozmeňovací návrh INTA, aby sa to nestratilo kvôli konfliktu záujmov. Už to v INTA pripomenuli a my by sme chceli spolupracovať s nimi. Ďakujem, pán Van Orden. Ďakujem. Ja som vždy bol za to, aby sme mali s Tureckom pragmatické vzťahy. A ja si myslím, že si musíme neustále klásť otázku, do akej miery chceme podporovať Turecko, aby sa k nám priblížilo, keď obhajujeme veľké koncepty, alebo sa chceme od nich e, vzdialiť. Správa Katy Piri je podľa mňa v princípe veľmi dobrá, má rozumný základ. Ja by som dodal, alebo by som nástrojil, nástrojil na niektorých témach, napríklad ocq 1, áno. Môže byť, že tým našim cieľom je, že Turecko bude najlej ekonomicky zakotvené v EÚ, ale neviem, či je vhodné to takto uvádzať. Možno by sme mali byť trošku subtilnejší, aby som túto vetu jednoducho odstranil. A to isté platí k tej poslednej vete odseku 1. Tam sa hovorí o tom, že treba začať o reforme programu a o tom, akým spôsobom robia politike, ja by som dal bodku a nehovoril by som o zhoršovaní e, situácie s ľudskými právami v krajine. Ja viem, že je tam veľa problémov a tak ďalej, ale neviem, či v tomto kontexte je vhodné to takto sformulovať. Pokiaľ ide o odsek 5, e, tam tiež niečo podobné. Ja neviem, či tieto závery tá z colnej únie môžeme uviesť, samozrejme je zrejme pozitívne a dobre pre Turecko mať colnú úniu z EÚ, ale otázka je, či je konkurencie schopnejšia. A druhá vec je to, čo sa tu hovorí a nepačí sa mi, akým spôsobom je to sformulované. Obhajuje sa tu model EÚ pre Turecko, ktorý by malo ako tento príklad nasledovať, ale keď sa pozrieme na situáciu v EÚ a v eurozóne, tak to nie je práve nejaký príklad, ktorý je veľmi atraktívny pre ostatných. Takže ani odsek 5, tak ako je teraz formulovaný, ma veľmi nenadchýna. To sú moje poznámky. Katy, ale ja si myslím, že v, v celom, v celku tento text môžeme podporiť. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pán Hadži Georgiu. Dobrý deň. To, čo tu ja vidím, to je nejaký pokus uchovať Turecko ako satelit EÚ alebo na tej obežnej dráhe, ale otázka je, aká je situácia, ale ja osobne si myslím, že taký prístup, aký bol platný v minulosti a to, čo platilo v minulosti, tak teraz a nebudú platiť a o to menej zajtra musíme radikálne zmeniť naše e, stanovisko a postoj k Turecku. Turecko naďalej e, ponecháva uzatvorené svoje prístavy pre lode, ktoré prichádzajú e, e, pre lode, ktoré prichádzajú z Cypru, nikdy neaplikovali v skutočnosti celnú úniu, pretože neuznávajú Cyprus a myslím, že všetci by sme mali povedať, že ak sa tieto dve podmienky nesplnia pre každý jeden členský štát EÚ, Nemôžeme predsa hovoriť o modernizácii EU eh, e a celnej únie v súvislosti s Tureckom. Ja na tom tu naozaj nechcem až tak veľmi nastaviť, ale myslím si, že ekonomické okolnosti a podmienky musia ísť ruka v ruke s demokraciou a nemali by sme privierať oči nad tým, čo sa teraz deje v Turecku a rozhodne, čo nemôžeme urobiť, že by sme e, tomuto Turecku vyslali teraz nejaký pozitívny signál. Vôbec nie. Ďakujem, hovorí pán predseda. Nevidím viacej tieňových, ktorí by chceli vystúpiť v tejto téme, tak pokračujeme s ostatnými rečníkmi. Pán sen e, z hľadiska E, zahraničnej politike je potrebné sa pozrieť na celú panorámu, na celý obraz alebo kontext Turecka. E, Turecko má špecifické vzťahy z EÚ cez NATO a tak ďalej a sú tam aj iné povinnosti, ktoré nás spájajú a je rozhodujúce a myslím, že bude 6 odporúčaní by sme mali byť jasnejší, keď hovoríme o demokratických kritériách a kritériách ľudských práv v Turecku. Hovoríme o o týchto bodoch v situácii, keď eh, tam sa eh, tieto veci eh, uberajú nesprávnym smerom, rovnako ako je nezávislosť súdnictva a podobne. Treba zabrániť tomu, aby sme vysielali k Turecku také posolstvo, keď je kandidátska krajina a tak ďalej, že nie len, že E, ako keby sme nechceli brať úvahy to, čo sa deje v krajine, ale ako keby sme vyselali tejto krajine aj nejaký darček. Ja si myslím, že otázky obchodné to by, mala riešiť, e, to by mal riešiť výbor INTA. Ďalší rečník, pán Ali. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade ďakujem pani Piri za návrh stanoviska, ktorý zdôrazňuje význam toho, že je potrebné rozšíriť celnú úniu a prehlbiť e, vzťahy e, medzi EÚ a Tureckom v tých veciach a v tých bodoch, ktoré sú zásadného významu pre oboch partnerov. My pre Turecko podporujeme akýkoľvek pozitívny vývoj vo vzťahoch obe strany máme vážne problémy aby sme prekonali dôsledky na jednej a na druhej strane ekonomickej krízy. Ak budeme proti týmto problémom bojovať, tak e, sa dopracujeme aj k plodnejším vzťahom. EÚ je hlavným obchodným partnerom Turecka a my takýmto spôsobom by sme mali pôsobiť aj na to, aby táto krajina lepšie fungovala z hľadiska demokratického a je to vhodná príležitosť na rozšírenie colnej únie. A preto by sme Turecko mali začleniť do všetkých podmienok obchodných dohôd, e, do ktorých vstúpila EÚ, verejné zákazky, poľnohospodárstvo a tak ďalej. Tieto témy sa preberajú medzi Tureckom a EÚ, ale treba uvažovať o tom, až kam by sa rozšírila celná únia. Napriek výzvam a súčasnému kontextu naďalej existuje dialog na vysokej úrovni medzi EU a Tureckom a mali by sme ho ešte prehlbiť. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem. V mene zelených by som rád skonštatoval, že uznávame, že Turecko je strategickým partnerom EÚ a preto je ekonomická spolupráca veľmi dôležitá v súčas, súčas, ale zároveň je to veľmi zložitý vzťah a jeho komplikovanosť sa v poslednej dobe zvyšuje. Takže za normálnych okolností by sme celnú úniu mali modernizovať vzhľadom k zmrazeniu prístupových rokovaní. Tieto rokovania sa zrejme rýchlo neobnovia, ale pokiaľ ide o rešpektovanie ľudských práv a vzhľadom na situáciu kurdov a tak ďalej, to sú všetko veľké zdroje znepokojenia. Takže toto asi nie je ten správny okamih, ako modernizovať celnú úniu keď vidíme, že Turecko obmedzuje základné slobody a podkopáva právny štát. A nemyslíme si, že by sa teraz mala robiť modernizácia celnej únie. Ďakujem. Pani Sakurapa. Ďakujem pekne. Chcela by som poďakovať pani Piri ale to prehlbenie a modernizácia colnej únie e, by mali ísť ruka v ruke s rešpektovaním špecifiky regiónu a krajín, ktoré tento región tvoria. Nezabúdajme, že Erdogan využíva nešťastie utečencov, aby robil čistky a zadržiavanie e, Kurdov, či už z politických alebo iných dôvodov, neustále porušuje letecký priestor svojich susedov a stále ohrozuje status quo v regióne. Je pravda, že je možné prehlbiť celnú úniu, ale vždy za podmienok, že to, čo sa hovorí o ľudských právach, neostane len na papieri. Rovnako potrebujeme účinný systém riešenia konfliktov, pretože nezabúdajme na to, ako Turecko konalo v poslednom čase, takže nemôžeme celnú úniu prehlúbiť, ak Turecko nesplní svoje záväzky zachytené v protokole, až kým neuzná Cyperskú republiku. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Pán Lambsdorff tu dnes nemôže byť, tak ja ho zastupujem a ja by som Katy poďakovala za návrh správy. A tiež by som rada zdôraznila, že by sme si mali uvedomiť, že postupujeme dvomi smermi Volali sme po zmrazení prístupových rokovania paralelne na inej koľaji by sme mali e, dosiahnuť modernizáciu celnej únie, pretože tá je už teraz zastarala. To bude jeden z krokov na ceste pristúpenia a viem, že sa to odkladá do ďalekej budúcnosti a teda tú súčasnú podobu celnej únie musíme zmodernizovať. A tu sa nám skýta príležitosť, aby sme aj otázky demokratických hodnot a tak ďalej vložili do všetkých obchodných e, zmluv, tak aby sme to dosiahli, aby sa naše vzťahy opierali na hodnotách, demokratických hodnotách a mali by sme sa zamyslieť nad tým, aké kritéria by sme chceli vložiť, aby tam boli otázky základných práv. rokovanie určite automaticky neznamená, že to pôjde až do konca. Mali by sme sa o presadzovanie týchto dohôd, ale nemali by sme prerušovať úplne vzťahy s Tureckom. Ďakujem. Ešte traja rečníci. Pán López. Ďakujem pekne, pán predseda, veľmi rýchlo. Chcel by som podporiť návrh stanoviska kolegyne Katy Piri, hlavne preto, že si myslím, že toto je perspektíva, za akou musíme pristupovať k Turecku a vzhľadom na kroky, ktoré urobil tento výbor, aj za signály, ktoré sa vyslali za posledné obdobie. Jedna zakotviť Turecko v EÚ, urobiť všetko preto, aj ekonomická perspektíva. To je priestor, kde môžeme postupovať ďalej a v politickej oblasti vyslať veľmi silné a tvrdé posolstva, ktoré súvisia s porušovaním ľudských práv. A kombinácia týchto dvoch signálov je oživiť colnú dohodu už je už od roku 2010 sa čaká na modernizáciu, ale začleniť klauzuly o e, rešpektovaní ľudských práv v krajine, tak ako to naznačila kolegyňa Katy Piri. Ďakujem, kolega Belder. Áno, ďakujem, pán predseda. Vždy som bol koherentný a boli sme koherentní v našom stanovisku vo vzťahoch EÚ a Turecko. A ja nie som za pristúpenie tejto krajiny do EÚ, ale treba naopak prehlbiť kontext celnej únie. A vždy som bol v tomto kontexte koherentný ja teda oceňujem to, čo bolo povedané, ale otázka je, či sa berie dostatočne do úvahy posledný vývoj politickej situácie v Turecku, hlavne čo sa deje s novinármi, prípad nemeckého novinára, tureckého pôvodu a tak ďalej. Takže to všetko by sme mali brať do úvahy. A niektoré odseky textu, ak sa pozrieme na situáciu ľudských práv a slobôd, vieme, že Turecko sa mení, stáva sa silným prezidentským štátom, parlament eh, čím ďalej no, má čím ďalej tým viacej uberané kompetencie a to prinesie ešte mnohé problémy do budúcnosti a tie bude treba brať do úvahy. Pán Epitideos ako posledný. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak to stanovisko, že prehlbenie colnej únie priblíži Turecko k EÚ, alebo že bude môcť takto EÚ viacej vyvíjať tlak na Turecko, tak si myslím, že to je len zbožné želanie a nič iné. Vieme veľmi dobre, že Turecko nerešpektuje dohody, ktoré podpíše jednoducho len sleduje svoje záujmy a to ide aj cestom vydierania EÚ. Ako je možné, že Turecko doteraz neuznáva Cyperskú republiku? Ako je možné, možné že neumožňuje to, že cyperské lode a lietadlá nemôžu pristávať e, na tureckom území. A toto všetko stále pretrváva. My nadalej chceme prehlbovať sa aj s Tureckom, no to je neuveriteľné. A chceme Turecko darovať nejaké veci a to neznamená, že by Turecko chcelo viacej rokovať. Práve naopak bude ešte provokatívnejšie. Ďakujem veľmi pekne. A pokiaľ ide o konečné pripomienky, chce uh, pani spravodajkyňa Katy Píry k tomuto niečo povedať? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom za tieto cenné uh, vstupy. Chcela by som e, začať tým, a, aké boli posledné vlastne slova e, Marisa Koráfa. Toto je vlastne e, vý, správa z vlastnej iniciatívy pravdepodobne e, tento e, mandát e, by sme mali dať vlastne komisii, aby začala rokovať a preto je veľmi dôležité, aby vlastne parlament sa vyjadril k tomu, ako vlastne sa pozera na celý tento proces. Samozrejme, že to uzavretie rozhovorov, ktoré môžu trvať veľmi dlho, 2-3 roky, tak samozrejme, že konečná dohoda eh, by sa mala schváliť týmto parlamentom. Takže takto sa na to pozeráme za týchto súčasných politických okolností. To je niečo, čo môžeme odsúhlasiť alebo nie. Ale bolo by premrhanou príležitosťou vlastne, keby sme sa nevyjadrili eh, k týmto rokovaniam, pokiaľ ide o Cyprus a obavy. Samozrejme, že aj Európska komisia, aj a ja ako eh, spravodajca a správ, prosím, prečítajte si aj správu INTE do času, kým toto bude uzavreté. To musí byť aplikovateľné na všetkých 28 členských štátov, vrátanie Cypru. Čiže si myslím, že parlament by to mohol odsúhlasiť. A ešte posledná pripomienka a, a k podpredsedovi e, výboru a tak ďalej, ktorí hovoria o tom, že máme dávať pozor na ľudské práva a základné ľudské práva. Toto je vlastne jediná inštitúcia, kde ľudské práva a základné e, práva vlastne sú, e, tak povediac, prioritou číslo jedna. A toto nie je proste možné, aby sme bez toho v podstate sa hýbali niekde a bez ohľadu na to, že či budeme hovoriť teraz o integrácii Turecka, musíme byť realistickí, pretože je to pre nás veľmi dôležitá krajina, je to strategický partner, to znamená, že musíme nejakú spoluprácu e, vlastne mať medzi sebou, pretože sme ekonomicky vzájomne prepojení. Takže ja by som skôr využila túto príležitosť na to, aby sme zaviedli isté pravidlá. Aj turecké e, podniky sú veľmi kritické v nadväznosti na súčasnú situáciu a mali by sme využiť tú páku, ktorú dnes máme a hlavne pokiaľ ide o tento proces e, pridruženia. Tento parlament samozrejme bude veľmi kritický v nadväznosti na to, čo sa tam deje a práve preto, e, pán predseda, som začala tým, že e, by sme mali patričnú pozornosť venovať vlastne tým kolegom 12, ktorí boli nedávno v Turecku. Takže budem veľmi rada, keď budeme pokračovať v tejto diskusii s ostatnými spravodajcami. Ďakujeme Kati Piri ako spravodajkyni. Teraz by sme to mohli uzavrieť, túto diskusiu. A dovolte mi, aby som vám pripomenul, e, že 1. február v štvrtok, e, v stredu o 6. E, je uzávierkou v nadväznosti na pripomienky a potom to prejde do a FETU znovu 28. februára. Ďalší bod programu je to verejné vypočutie v nadväznosti na projekt Nord Stream 2 a jeho geopolitické dôsledky. Dostali ste osobitný program v nadväznosti na tento bod. Chcel by som privítať všetkých e, účastníkov, pretože toto je veľmi dôležité vypočutie v nadväznosti geopolitické dôsledky tohto projektu. Veľmi dobre vieme, že tento projekt e, obrovským spôsobom zaujíma ľudí a toto zdieľajú samozrejme aj naše členské štáty. Samozrejme, že e, nás to zaujíma z rôznych e, aspektov, z geopolitických, e, z ekonomických a tak ďalej. Toto ste, takto ste sa vyjadrili aj vy v nadväznosti na naše zasadnutie v nadväznosti v súvislosti s energetickými záležitosťami a musí to byť samozrejme plne v súlade v nadväznosti s energetickou e, bezpečnosťou. E, o tomto sme diskutovali v našom výbore pre zahraničné záležitosti, pretože energetická e, bezpečnosť je mimoriadne dôležitou záležitosťou a častokrát vlastne je základom mnohých projektov. Európska komisia počiarkla hlasy pána Sevkoviča, pána Kanietana a tak ďalej, pretože je veľmi potrebné využiť e, e, kapacitu Ruska. Nord Stream 2 by mohol samozrejme zmeniť eh, vlastne e, celkový charakter zásobovania plynom. Veľmi veľa eh, akcionárov sa vlastne stiahlo z tohto projektu, pretože napríklad polskí akcionári eh, vyjadrili veľmi veľa námietok, a pretože tam v podstate eh, podľa nich sa vynárajú mnohé otázky v nadväznosti na energetickú bezpečnosť. Dnes sme pozvali troch známych expertov, ktorí by mali mm, vlastne prezentovať takéto názory. Pán Andreas Goltan z Univerzity v Londýne, ktorý je e, vlastne prepojený aj e, s Harvardskou univerzitou a s jej Belferským centrom a je fellowom alebo členom e, v King's College v Ruského ústavu. Predtým, ako sa prijal, pridal k Royal Holloway, bol profesorom na e, Centrálnej Európskej univerzite pre verejnú politiku a takisto e, bol profesorom e, v, na v rámci programu Johna Hopkinsa v súvislosti s energetickou politikou a klímou a samozrejme aj bol zainteresovaní do mnohých iných záležitostí. Pán Sirbrek de Jong a pani Loskot Strachota. Samozrejme, že um, budeme to mať naplánované tak, že do približne 11.30 si vypočujeme týchto expertov a od 11.30 potom budeme mať čas do 12.15 na diskusiu a potom by sme mali uzavrieť uh, tú, to čas najneskôr do 12.30. Takže máme približne 45 minút. Každý z vás má približne 15 minút. Kto chce začať? Pán Goldhau, nech sa páči, máte slovo a vítam vás na zasadnutí nášho výboru. Veľmi pekne vám ďakujem. Je to v poriadku? Je to v poriadku, keď experti sedia tu na vpredu? Je tu taká požiadavka zo strany našich členov, aby ste sa posadili k predsedníckému štolu. Prosím, sadnite si sem, odtiaľ to máte fantastický e, výhľad a budete sa pozerať len na priateľské naladené tváre. Takže to je pre nás radosťou. Aj vy dvaja, prosím vás. Áno, samozrejme. Samozrejme, sadnite si sem. Takže ešte raz dávam vám slovo. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, dámy a páni. To je pre mňa veľkou cťou, pretože nie len, že som rád, eh, že vystupujem pred eh, týmto veľmi dôležitým výborom, a toto je výbor, ktorý sledujem častokrát na Eh, televíznej obrazovke. A pre mňa je to naozaj veľkou cťou a radosťou. Môžem sa vás opýtať, kto z vás eh, si myslí, že Nord Stream 2 je zlým projektom, zlou dohodou? Prosím vás, že je to zlá dohoda. Kto si to myslí? Zdvihnite ruku. Kto z vás si myslí, že je to z dôvodu ekonomických? Mohli by ste zdvihnúť ruku? a kto si myslí, že je to zlý projekt v nadväznosti na politiku. Takže vidíme to. Ja si naozaj myslím, prepačte, z nejakých dôvodov to nefunguje. Uvidíme, že či to pôjde. Pravdepodobne je to treba urobiť odtiaľ. Môžete mi pomôcť? Takže samozrejme, že dôležité je, že e, členovia e, tohto výboru, ktorí tu sedia, samozrejme e, uvažujú o týchto veciach. Joe Biden, bývalý pod, teda viceprezident USA, tvrdil, že to nie je len politický projekt, ale že to má byť, alebo mal byť. Nefunguje to. Nefunguje to. Takže mal to byť projekt, e, mal to byť vyhlásenie aj zo strany ekonomickej. Ďakujem veľmi pekne, ospravedlňujem sa. Ako pán predseda hovoril, prebiehajú samozrejme rozhovory medzi uh, vašimi uh, predstaviteľmi výboru. Uh, a hovorí sa vlastne o bezpečnosti a o geopolitických e, záležitostiach. Skutočne sa samozrejme hovorí aj o e, právnych otázkach a e, je možné, že vlastne na Nord Stream 2 bude platiť aj nový ekonomický zákon. A samozrejme, že to podlieha e, európskym zákonom. Pokiaľ ide o ekonomiku, chcel by som hovoriť aj o právnej stránke tohto projektu a geopolitické záležitosti nechám mojim kolegom. Samozrejme, že by sme si mali objasniť, že vlastne o čo ide tento projekt. Viem veľmi dobre, že e, vám je známy Nord Stream 2. Vo všeobecnosti je to samozrejme e, plynovod, ktorý by mal vlastne v konečnom dôsledku, ak to pôjde tak, Gazprom, v nadväznosti na Gazprom, tak by to malo vlastne niekoľko miliárd e, kubických metrov plynu do, dodávať. Takže môžete e, zásobovať Nemecko, Polsko a pravdepodobne pobalské krajiny týmto plynovodom. Buduje to Gazprom. E, takže v decembri 2013 to bolo niekoľko firiem, ktoré boli v konzorciu, ale toto sa zmenilo pretože polské orgány e, vlastne e, tento spoločný podnik začali vetovať. A teraz Gazprom vlastne postupuje, pokračuje, bude budovať tento projekt a e, plynovod sa ďalej sa na ňom pracuje. Takže čo znamená Nord Stream 2 pre e, plynový trh, pre, teda pre trh s plynom? Podľa môjho názoru, aby e, sme to pochopili, mali by sme sa zamerať hlavne na to, že čo spravil Nord Stream 1. Nord Stream 1 zmenil spôsob, ako fungujú európske e, trhy s plynom. Toto naozaj podstatne zmenilo vlastne ten e, tok plynu Predtým to bolo zo západu na východ e, cez Ukrajinu a súčasne samozrejme tá linka, ktorú tam vidíte, ktorá ide smerom hore, to je Nord Stream. Nord Stream naozaj e, zabezpečil e, tok plynu cez Ukrajinu. Gazprom presne toto chcel robiť a toto robí a by mal robiť aj Nord Stream 2. To znamená, že tá predstava je taká, že v zásade by to malo fungovať bez e, toho, že by bola Ukrajina tranzitnou krajinou. Ako náhle tá zmluva vlastne dobehne, ale je tam ďalšia dôležitá, dôba, dôležitá vec, ktorá je veľmi zaujímavá, pretože Nord Stream vlastne končí e, v e, prístavoch v Nemecku a tým pádom samozrejme vlastne je konkurenciou pre plyn e, z Norska. Je to naozaj ústavične konkurenčnejší trh, ktorý vlastne e, e, navyše je kontrolovaný vlastne ekonomickými zákonmi. pokiaľ ide o iné zdroje plynu, začalo to vlastne konkurovať tomu plynu, ktorý prichádzal z Ukrajiny. Takže toto vidíte na tom grafe. To znamená, že tam bola Česká republika, Slovensko, Ukrajina, ktoré vlastne e, dodávali z východu na západ plyn. Bolo to lacnejšie. A máte túto ironickú situáciu, keď ruské, e, dá sa povedať, e, plyny konkurujú tým plynom, ktoré prichádzajú zo západu a s tými, ktoré prichádzajú z východu. Toto bolo uľahčené vlastne touto fyzickou infraštruktúrou. Táto infraštruktúra bola vybudovaná na to, aby prepájala vlastne tieto národné trhy s plynom a dá sa povedať, že sme videli dosť uh, takejto uh, vzájomne prepájajúcej kapacity, ktorá vlastne východoeurópske uh, trhy prepájala so západoeurópskymi. A viac menej tieto európske trhy boli integrované so západoeurópskymi centrálami, s tými tzv. hubs. Takže tí, tu sa začal vlastne pretlačať istý účinok v nadväznosti na cenu. Eh, a toto je eh, ten zákon ne eh, plánovaných účinkov. Takže začalo to vlastne e, zmeniť e, celý biznis s plynom v Európe. A samozrejme, že s týmto sa spájajú iné prvky pretože to nie je len plyn, ktorý e, konkuruje plynu, pretože je tam vlastne tento konkurencia plyn-plyn, ale je tu vlastne aj tá možnosť mať lacnejší plyn zo západu a samozrejme, že e, je vyvíjaný na toto istý e, tlak. Čiže mal by to byť vlastne rúský plyn, ktorý by sa dostával e, do východnej Európy a toto by malo vlastne konkurovať iným zdrojom plynu. Zaujímavé je, že to, tieto veci sa začali vlastne istým spôsobom prepájať v prišlo tam k istej fúzii a inými slovami obchodníci využili tú možnosť a kupovať a, plyn zo západu a malo to veľmi zaujímavý účinok, pretože na jednej strane to isté veci ničí, ale na druhej strane to pre, e, spotrebiteľov prináša isté výhody Máme tu veľkú knihu, ktorá sa nazýva Energetický zákon Európskej únie. Tam samozrejme ide o ruský plyn, o Nord Stream a samozrejme o celkový trh s plynom v EÚ. A pokiaľ ide o Nord Stream 2, mal by v podstate podliehať e, tomuto zákonu. Ide tam vlastne o isté e, zákonné e, dojednania a o istý balík, ktorý je potrebné prijať. Tá predstava je taká, že Gazprom, respektíve kdokoľvek, kto je hráčom na európskom trhu, musí hrať podľa európskych pravidel. A toto sa samozrejme týka aj Nord Streamu 2. Ale nie doslovne. Prečo? prvom rade preto, že si myslím, že to nie je tak jasne formulované. Nord Stream 3, eh, Nord, Stream, Nord Stream 2 je vlastne offshore eh, plynovod. To znamená, eh, nejde po e, pevnine. Máme um, medzinárodné dohody, ktoré by vlastne za normálnych okolností uh, zohľadňovali všetky možné záležitosti v nadväznosti na vyššiu moc a tak ďalej. Ale e, tieto stredozemské e, plynovody, e, pokiaľ ide o plyn z Alžírska, z Líbie a tak ďalej, tie by mali vlastne takisto podliehať tejto, tomuto európskemu energetickému zákonu. Takže ja by som argumentoval tým, že toto je veľmi ťažký prípad pokiaľ ide o Nord Stream 2, až že by mal vlastne e, spadať pod takýto režim. Je to naozaj veľmi dôležitá otázka, o čom vlastne hovoríme. Je to o tzv. ide tu vlastne o tzv. interkonektor, čiže vzájomne prepájajúci plynovod. Ja by som argumentoval tým, že Rusko nie je súčasťou EÚ, alebo e, hovoríme o tzv. E, no, plynovode upstream, to znamená, že to je vlastne ten taký druh plynovodu, ktorý vlastne plyn dodáva na trh. Samozrejme, že musí to byť potom certifikované tou krajinou, e, na ktorej pevninu ústi. V tomto prípade by to vlastne malo byť Nemecko. Ťažké je presadzovať to, že by Nord Stream 2 mal, spla- mal v plnom rozsahu podliehať e, energetickému zákonu EÚ. Môžeme povedať, že Nord Stream prebi- prechádza rôznymi zónami, ide Dánskom, Švedskom, Nemeckom, Fínskom, ale podľa mňa no, toto sú všetko e, veci, ktoré e, stoja na nedostatočne pevnom základe. Nemá význam mať e, plynovod, ktorý by takýto plyn na pevninu nedodával. Nord Stream 1 končí v Greifswalde v Nemecku a potom ide aj ďalej plynovodom rúrov, ktorú môžete sledovať. Viedlo sa mnoho debat, právnických debat a zatiaľ má kapacitu 50 a to je vzhľadom na tie požiadavky, ktoré tu zazneli a vzhľadom na dohody z roku 2016 medzi komisiou a Gazpromom. A Gazprom, keby používal 80 by tam boli mnohé zmeny, vrátanie, certifikácie prevádzkovateľa a podobne. Ale Polsko namietalo proti tomu a teraz je prípad na súde, Európskom súde. Takže opal nie je používaný a Nord Stream 1 tiež nie je plne využívaný. Možno, že Gazprom sa poučil, pretože to bolo 8 rokov s opalom a plynovod, ktorý bude Nord Stream 2, nebude opal, bude to celkom iné a celkom iný režim. Takže je to plynovod, ktorý bude e, prevádzkovaný certifikovaným nezávislým prevádzkovateľom. Je to teda, keď si prečítate tretí energetický balík, tak tam uvidíte, že tento plynovod bude splňať právo EÚ. A právo EÚ určite nie je koherentné a ponúka mnoho priestoru na výklad. Ale myslím si, že je tu jedna vec, ktorá je nebezpečná, keď sa začneme zaoberať výkladom. Najmä ako začnete uplatňovať selektívne. To znamená, že by ste politizovali vzťah, ale vzťah je tu na otrhoch a o vytvorení rovnakých podmienok pre každého, kto, sa hrá, kto hrá na európskom trhu. To znamená, že my sa to, aby sme, môžeme sa snažiť deliť dobré molekuly a zlé molekuly, ale potom sa dostaneme na trumpovskú pôdu. Môžete povedať, toto sú dobré auta, zlé auta, ale tieto nechceme a tieto chceme. A to by regulácia nemala robiť. Nemalo by to politizovať regulačný úrad, ktorým je teraz komisia, a politizovať samú reguláciu. A na záver dovolte, aby som sa dostal k Ukrajine. To je dôležitá téma v tomto kontexte. Mnoho sa hovorilo o dvojmiliardovom príjme, ktoré by Ukrajina stratila Nord Stream 2 a to je pravda. Ale tu som uviedol tie čísla, ktoré má Ukrajina a ako vyzerá výsledok vzhľadom na tie nižšie ceny ktoré e, sme zažili od roku 2015. Tu máme rok 2015 a tu sú ceny plynu. A ak to vynásobíme tými e, ukrajinskými zdrojmi v roku 2015 Ruska, takže e, výhoda je 1,1 miliardy dolárov pre spotrebiteľa. To nenahradí to, čo stratí Ukrajina, ale presúna výhody na spotrebiteľov od vlády, preto tu sú vlastne tie poplatky, ktoré boli platené zo štátneho rozpočtu. A toto je veľmi dôležité pre krajinu, ktorá e, má problémy, čiže Ukrajina v konečnom dôsledku ušetrila e, na nákladoch obyvateľov a firiem. Takže Nord Stream 2 z ekonomického pohľadu nemusí byť taký problematický. To samozrejme neruší politický aspekt. Sú tu ale prínosy pre spotrebiteľov. Podmienkou ale preto je mať silný dohľad na trhu, aby musíme mať silné úrady pre hospodárskú súťaž, to je komisia, aby molekuly nebojovali s molekulami má to význam aj pre Južnú Európu a nemali by sme používať ale ekonomiku pre politiku a ak je ruský plyn nebezpečenstvom z bezpečnostných dôvodov, tak treba viesť na to aj politickú debatu a nájsť dôvod a odpoveď. Čo znamená, ak ruský plyn je politický problém, tak to treba riešiť na politickej úrovni a nie je na úrovni ekonomiky alebo kritizovaním orgánu dohľadu nad hospodárskou súťažou. Ďakujem veľmi pekne zatiaľ za pozornosť. Thank you, Mr. Goltau, for our first presentation. Ďakujem, pán Goltau, za túto prvú prezentáciu. Našim pr- ďalším expertným rečníkom je pán Sej Brende Jong z Holandska. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade ďakujem veľmi pekne za túto pozvánku hovoriť tu v tomto výbore. Ja chcem hovoriť o troch veciach a to je ten rozsah, do akej miery projekt Nord Stream 2 možno považovať za komerčný projekt po vzhľadom na mnohé geopolitické otázky a bezpečnostné výzvy a potom sa chcem zaoberať aj geostrategickým rozmerom, ktoré sa týkajú aj iných plynovodov, ako napríklad tureckého. O Polsku a o jeho úlohe sme tu už hovorili, ale mali by sme povedať, že z podnikateľského hľadiska je zaujímavé, že stále viac a viac investujeme do e, infraštruktúry fosílnych palív, miesto toho, aby sme uh, využívali iné možnosti alebo skvapalnený zemný plyn a e, mali by sme investovať viac do obnoviteľných zdrojov a tejto infraštruktúry. Toľko na začiatok. Rozhodnutie Polského úradu pre hospodárskú súťaž Gazprom a jeho partnery chceli bola tento ropovod spolu, plynovať spolu. Všetky tie firmy ktoré pracujú na produkcii a dodávaní zemného plynu. A zdá sa teraz, ale že Gazprom na tom bude pracovať sám, ale podľa článku 9.1 smernici o plyne každá nová infraštruktúra môže byť certifikovaná, ak je vlastníctvo plynovodu e, odčlenené, rozčlenené. A Gazprom robí oboje, to znamená, toto ustanovenie neplní Keďže projekt mal e, vyvíjať len Gazprom, tak ten jazyk, ktorý používa nemecká vláda v súvislosti s projektom sa zmenil. Teraz Nemecko tvrdí, že je to súkromný projekt, nech to už znamená čokoľvek, že je to čist, čisto súkromný podnik bez politickej podpory. Ja to považujem za troška zmetočné nemeckí politici stále aktívne lobujú za Nord Stream 2 a dôkaz sme videli, niektorí nemeckí politici, dobre, dôkaz sme videli na v roku 2016 na bezpečnostnej konferencii, kde nemecký polnospodársky minister Schmidt povedal, že je to súkromný projekt na severe. A v tejto celej debate a diskusiách o úlohe ruských vojakov na Ukrajine sa stala téma, ktorá je úplne odčlenená od Nord Stream 2. Toto je pozoruhodné, keď si zobereme, akú úlohu tu zohráva ruská firma ako štátom vlastne na firma. Niektorí nemeckí predstavitelia ale zaručujú, že po roku 2019, to je zaujímavé, úloha ukrajinského e, tranzitu bude zaručená, ale Gazprom sám hovorí, e, z toho to nemožno ale odvodiť, že to z toho nemožno odvodiť. Teraz k niektorým geopolitickým a bezpečnostným aspektom. E, Najmä by som sa chcel zamerať na úlohu, ktorú zohráva členský štát Švedsko. Švedsko nemá veľké obavy, pokiaľ ide o ich bezpečnosť a zásobovanie v súvislosti s Nord Streamom. A tu ide skôr o soft a tvrdé úvahy bezpečnosti, fyzické použitie švedského územia, e, potom ako sa bude stavať Nord Stream 2 širšom hodnotení švedskej vlády sa Rusko vníma ako krajina, ktorá môže ohroziť Baltskú morskú oblasť vojensky. A je to znepokojivé pre Švedsko. Ďalší, jeden príklad to ilustruje. Švedské územie má strategický význam aj pre ruských vojakov armádu. To potvrdzuje rastúci počet správ e, ruských špionážnych aktivít vo Švedsku na švedskej pôde, najmä v súvislosti s aktivitami ozbrojených zložiek a, a e, domobrany v Judsku, na Judskom ostrove. Vidíme stále viac a viac správ, že ruskí agenti na, navrhujú turistom, aby išli do, na Judský polostrov Gotland. E, a e, kontaktovali vojakov a domobranov a pýtali sa ich na konkrétne otázky, čo robia podobne. Tieto aktivity vzrastli potom, ako vrchný veliteľ ozbrojených síl Švedska rozhodol, že treba, vys- že treba vytvoriť stálu vojenskú prítomnosť na ostrove Jotland pol roka skôr, než sa plánovalo. A potom Jotland e, E, sa rozhodlo zmieniť, zmier, zmenšiť prístup konzorciu Stream, uh, Nord Stream 2 a potom uh, Južné e, e Švedské sa som povedalo, že tam boli podobné plány dovoliť Nord Streamu používať ich prístav a vtedy povedali, že uh, rozhodnú neskôr. Včera sa ale ukázalo, že úrady v Kalsam uh, išli do Štokholmu o tom hovoriť a pochopil, dnes ráno som sa dozvedel, že švedská vláda, i keď stále posilňuje svoje bezpečnostné obavy, prenecháva rozhodnutie na miestne orgány a Kalsam by mal poskytnúť prístup Nord Stream 2 do prístavu. Ale vzhľadom na strategický význam oboch týchto e, e lo, e, miest v tejto časti Švec, možno očakávať rozšírenie aktivít. Vidíme, že švedská vláda už priznala, že musí e, sprísniť svoje bezpečnostné opatrenia v tejto oblasti, pretože niečo takéto očakávajú. Ďalej treba zdôrazniť, že keď napríklad dochádza k budovaniu infraštruktúry, tu by som použil príklad elektrického prepojenia medzi Švedskom a Litovskom, Nordbalt, elektrické vedenie. To, čo sa stalo, že v tom čase boli vážne problémy spôsobované ruskou baltskou flotilou, ktorá zasahovala do budovania tohto elektrického vedenia. Bol to nielen príznak nedostatku rešpektu územnej celistvosti a zvrchovanosti Litovska, ale súčasne to bol náznak toho, že, oni, že Moskva považuje túto oblasť za svoju exkluzívnu hospodárskú e, zónu záujmu. Ešte jedna vec, o ktorej by som chcel hovoriť, aj s tým, čo sa tu už povedalo predtým, to ide ten komerčný charakter Nord Stream 2. Ak si zobereme celkový projekt, tak je prekvapujúce, že Kaliningrad tu nezohráva žiadnu úlohu že sa nevyužíva prístav v Kaliningrade. Prečo? Z podnikateľského hľadiska, keď ja viem, že náklady na prácu a skladovanie sú v Kaliningrade také nízke, prečo na to chcete Švedsko? A keď to robíte, tak je to v súlade s tým šerším plánom ruskej vlády, dotácia importov, podpora produkcia a podobne, Takže z trhového pohľadu, aký význam to má? Prečo by ste to nerobili, keď každý tak ide o podnik, ktorý je čisto komerčný? Potom Nemecko. Nemecko sa pozera na Nord Stream 2 ako na cestu vyriešiť svoj skutočný problém v zásobovaní energiami, ktorý má. Ten problém má niektoré časti v Nemecku potom, ako sa rozhodli, že budú implementovať zmenu energetického zlo, e, zloženia štruktúry. Niektorí legislatívci v Nemecku považujú za nepriateľné, aby Rusko využívalo svoj systém zásobovania plynom ako strategický nástroj, politický, ekonomický nástroj voči Nemecku. Ale to sa nikdy predtým nestalo, ale to neznamená, že je to nepredstaviteľné. Keďže Berlín získal vedúce miesto v EÚ v rôznych politikách v súvislosti s Ruskom, je pravdepodobné, že sa to tiež e, nachádza v úvahách e, Kremla a jeho pokusoch, aby pomohli Rusku a odstránilo jej takto e, sankcie a ďalšie opatrenia voči Rusku keďže Nemecko bude zásadný, rozhodujúci národ aj pre prítomnosť NATO v Litovsku, takže Rusko chce využiť každú páku, ktorú má na to, aby bojovalo proti Nemecku a presadilo dosiahnutie presadenia ruských záujmov. Na záver by som chcel povedať niekoľko slov o širšej geostrategickej hre. Jedna vec je, že keď si pozrieme, ako vyzerá stredná východná Európa, a tu nesúhlasím s hodnotením môjho kolegu, keď si pozrieme vyjednávaciu pozíciu, silu týchto štátov, tak e, implementácia Nord Stream 2 vytvorí väčšiu geostrategickú neistotu pre Ukrajinu, Polsko a Slovensko a ich vyjednávacia pozícia voči Rusku sa zoslabí. Ak sa pozrieme širšie a nepozeráme sa len na Nord Stream 2, ale zoberieme aj e, turecký plynovod, tak to je veľmi zaujímavé, čo sa deje. Ak sa pozriete na súčasné plány pre Turecko, kde sú dve línie, 15,5 e, kubických metrov Prvý má nahradiť transbalkánsku líniu Ukrajina, Moldavsko, Rumunsko a tak ďalej. To nepridáva žiadnu novú kapacitu, len nahrádza jednu druhou. Turecko je trhom, kde dopyt po plyne rastie, takže z komerčného pohľadu to dáva význam vybudovať plynovod smerom k Rusku. Ale otázka je, prečo to už neurobilo Rusko predtým, Gazprom predtým. Majú tam South Stream, ktorými mohli E, použiť, keď dopirečne bol taký veľký, tým sa dostane tej druhej línii, tam je 15,5 miliardy kubických metrov, čo stačí, je viac ako Turecko potrebuje. Určite nepotrebuje 15,75, čiže tam je prebytok. Predstavte si prebytok okolo 8 miliónov kubických metrov sladom na turecký dopyt. To by bol prebytok. A potom kam pôjde tento plyn? pôjde do juhovýchodnej Európy, do Grécka, do Balká, na Balkán. To nie je veľmi zaujímavé pre Gazprom. Toto nie sú kľúčové e, trhy. Taliansko je ale naozaj druhým trhom, veľkým trhom. To je ten skutočný adresát. Ale ako sa tam dostanú? Budú budovať nový plynovod cez túto oblasť a potom uh, budete musieť zdieľať kapacitu, lebo to podlieha e, balíku tretich krajín, nepravdepodobné, vzhľadom na to, ako Gazprom pracuje s veľkými projektami, to určite nepôjde týmto smerom. Pravdepodobne sa budú snažiť o segment IGTI, e, to je Taliansko, Grécko, Turecko, tam je okolo 8, miliardová 8 e, miliard, milión kubikov kapacita a takto by Gazprom mal trasu do Talianska, ktoré má výnimku na 25 rokov z TPI podmienok. Takže transadriatická línia, ktorá dodáva plyn z Azerbajdžanu do juhovýchodnej Európe, sa môže rozťa- v čase e, možno rozšíriť na 20 miliard kubikov a zdá sa, že tu prebieha súboj, kto sa skôr dostane do Talianska a očakávajú sa väčšie dodávky možno z dlhodobého hľadiska z Azerbajdžanu alebo Iránu. A teraz sú to také preteky, takže mne sa zdá, že toto je tá stratégia, ktorú využíva Gazprom v juhovýchodnej Európe. Chce vyhrať ten juhovýchodný koridor. Na záver, by som chcel povedať, že z hľadiska energetickej únie je len veľmi málo bodov, ktoré Nord Stream 2 splňa. A to je veľmi dôležité, a síce, že ak EU podporí Nord Stream 2, tak to znamená, že ak zohľadníme, že exportný model Gazpromu alebo dominantné postavenie na jeho domácom dlhu je pod tlakom v posledných rokoch, pretože sú tam iní producenti Novatek a ďalší. Takže je tu tlak na domácom trhu, ale pritom investuje do týchto veľkých projektov plynovodov do Európy, kľúčového trhu. Ak sa mu to podarí, tak to znamená, že uvoľníte tlak aj vnútri Ruska a nebude ten tlak na prelomenie tohto monopolu. A chcete hospodárskú súťaž, tak si nemyslím, že chcete e, upevniť nejaký už zabetonovaný scenár. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa držali aj limitu časového. A teraz náš tretí expert, pani, e, pani Laskot, Strachot, Laskot Strachota, nech sa páči. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to switch on my Ďakujem, dámy a páni. Poprosila by som, aby na obrazovke bola moja prezentácia. Som veľmi rada, že som tu dnes medzi vami. Rada by som hovorila o Nord Streame 2 Preskočím to, čo už bolo povedané. Podrobnosti o trase už poznáte. Projekt sa spustil, začal sa budovať. Už ste už počuli niečo aj o problémoch, na ktoré projekt narazil najdôležitejšie no je práve to e, rozhodnutie, či je to potrebné, ako to bude prebiehať a, a tak ďalej. A je potrebné identifikovať e, e, spôsob, tie spôsoby, ako financovanie vplyva na tento projekt. A najväčšia výzva v EÚ je komunitárna legislatíva, ak sa bude aplikovať a ako na Nord Stream 2 a či je tam nejaký neregulačný prístup v týchto projektoch a ako to vplýva na samotný projekt. Rovnako vidíme, že Nord Stream 2 má špecifický trh, regulačnú štruktúru, ktorá je špecifická, rovnako aj politická štruktúra ako politický kontext. Prichádza to tesne po konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou, Vzťahy EU-Rusko sú dosť napäté, otázka bezpečnosti v Jadranskom mori a tak ďalej, e, ďalšie problémy, ktoré nadniesli predrečníci. A ďalší dôležitý bod e, výzvy v EU Brexit e, mimo iného. A aký dopad môže mať tento projekt tu vidíme na tejto tabulke, že Nord Stream 2 už vplýva na európsku situáciu. Jeden z hlavných dopadov je to, že prináša väčšie kontroverzie vo všeobecnosti. Panujú také dva veľké prevládajúce názory a síce a a tie sú implicitné v tom, čo sme už doteraz počuli. Jedna skupina si myslí, to sú zástancovia Nord Streamu 2, hovoria, že je tu komerčný projekt, e, že sa hovorí o dodávke plynu do EU a vzhľadom na ruský plyn a bezpečnosti to vidia ako podmienku bezpečnosti a otázka zabezpečenia tejto dodávky. Myslia si, že ruský plyn je najlacnejší a teda spolupráca s ruským partnerom môže priniesť konkrétne ekonomické výhody a, e, a, e, hospodárskym subjektom. Tí, ktorí sú tohto názoru, chcú, aby vzťahy s Ruskom aby sa normalizovali či dokonca posilnili. A potom je druhý blok, ktorý si myslia, že ide predovšetkým o politický projekt, hovoria predovšetkým o bezpečnosti dodávok e, zo stredno- a dlhodobého hľadiska a poukazujú na rizika, to, že by nás ruský partner mohol vyšachovať a že má teda rozhodujúce mm, vplyvy môže e, priniesť istú situáciu neistoty, vedia e, z prvej ruky alebo cez mass media, že tieto zdroje plynu sú drahé a že nemajú rovnakú cenu podľa rôznych zón v EÚ a hlavne keď má Gazprom dominantné postavenie, tak oni vedia, že plyn vplýva na E, nielen na životné prostredie, ekonomiku, ale aj na vnútornú a zahraničnú politiku. A títo e, aktéry sú veľmi pozorní, pokiaľ ide o posilnenie podmienok a vzťahov súvisiacich s plynom s Ruskom. A často ako podmienka sa uvádza vylepšenie situácie na Blízkom východe alebo v Európe. Na mape vidíte, že je tu vlastne rozdelenie názorov Nord Streamu 2. Tá modrá často sú tie krajiny, kde si väčšina aktérov je za a tá žltá časť, tí sú proti a vidíte, že sú aj mnohé krajiny, ktoré sme vyšrafovali a ktoré nemajú veľmi zadefinované jasne, aký dopad by Nord Stream mal. Sú zmetení alebo vidia aj plusy aj minusy, ako napríklad Česká republika vidia ekonomické výhody Nord Streamu dosť, ale vidia zároveň aj politické nevýhody a tí, ktorí sú vybielení, tak pre nich ten projekt, tie, tie dopady nemá taký veľký a preto sú neutrálni, keďže ide o takúto veľmi citlivú tému. Tu vidíte, že Nord Stream 2 už teraz rozdeluje a metie celú diskusiu EÚ a teda aj EÚ oslabuje, čo je naozaj zásadné v súčasnej situácii. V tejto náročnej fáze, e, tak z hľadiska interného ako externého, tiež ste si vypočuli, že to prináša aj ďalšie kontroverzie. V prípade hlavných cieľov, a to je zabezpečenie dodávok a ako bude vyzerať budúci vzťah s Ruskom. Ide tiež o to, aké sú väzby medzi obchodom s plynom a politickou ekonomickou situáciou. Teraz sa pozrime na konkrétne dopady. Aj o tom sme už veľa počuli. Je jasné, že je tu nemecké pôsobenie a vplyv na trh. Vieme, že úloha Gazpromu na nemeckom trhu sa posiln- by sa posilnila v roku 2016. Narástli dodávky ruského plynu e, do Nemecka významným spôsobom a predstavujú 50 nemeckej spotreby. Takže úloha Gazpromu v Nemecku je dôležitá a ide aj o regionálne dodávateľské reťazce a tu sa to prejavuje Ide o dodávky a skladovanie a obchod so zemným plynom a to by zrejme zvýšilo moc Gazpromu nielen na nemeckom, ale aj na európskom trhu. Nord Stream 2 môže spôsobiť to, že sa zvyši podiel Ruska na dodávkach plynu do Európy. A tu graf vidíme, že od roku 2010 eh, rastol ruský dovoz. V roku 2016 to bola rekordná výška. Gazprom zvýšil svoj podiel na svoj podiel na troch eh, cirka 13 podľa zdrojov, ktoré máme k dispozícii. A to by mohlo viesť k tomu, že sa nepodarí diverzifikovať dodávky hlavne v strednej a východnej Európe a zmenia sa tým aj trasy dodávok, ako ukazovali kolegovia. Čo je ďalší vplyv alebo dopad na to, ako sa tieto trhy budú vyvíjať a to by mohlo viesť k posilneniu pozície Gazpromu v strednej a východnej Európe. A tu nastáva otázka, ako sa to premietne do prebiehajúceho antimonopolného riadenia, ktoré komisia realizuje. A je tu nejaká interakcia. Nord Stream 2 môže mať dopad na externé vzťahy aj e, pohľa, a pokiaľ ide o plyn, ale hlavný cieľ ktorý Gazprom vyhlasoval, bolo obísť ukrajinskú trasu a teda, že sa zniží objem prepravovaného plynu cez Ukrajinu, to znamená aj zníženie príjmov pre Ukrajinu a zníženie úlohy Ukrajiny na európskych trhoch so zemným plynom. A teda Nord Stream 2 by oslabil Ukrajinu a v krátkodobom výhľade by ohrozila aj ekonomickú a strategickú stabilitu Ukrajiny. Vieme, že Ukrajina je de facto vo vojne s Ruskom a to by tiež mohlo znamenať, že sa zníži ten rokovací vplyv, ktorý Ukrajina, Ukrajina v súčasnosti má. Nord Stream 2 by tiež mohol znížiť alebo by mohol ísť proti záujmom krajín EÚ ak sa uzavrie ten ukrajinský koridor, tak sa tým ohrozí európske zabezpečenie dodávok, pretože sa tým zníži počet trás a to by mohlo ohroziť aj európsko-ukrajinské vzťahy a pravdepodobne by to mali aj vplyv na ďalšie štáty, Musíme si uvedomiť, aká je úloha jednotlivých aktérov a mohlo by dojsť k ohrozeniu aktív, tak ako je to zadefinované v Európe. Tá situácia by sa mohla zmeniť a to všetko oslabuje postavenie EÚ. Nord Stream 2 vplýva na vonkajšie vzťahy a konkrétne na tie s Ruskom. Určite viete, že tieto vzťahy sú napäté. EÚ sa snaží posilniť e, diverzifikáciu, ale zároveň exporty Ruska do EÚ sú stabilné alebo dokonca narastajú aj v objeme, aj v pomere. A to znamená, že celá politická situácia v nejakom prípade neovplyvnila trh s plynom. A že EÚ vlastne nebola účinná pri dosiahnutí svojich cieľov, takže Nord Stream 2 môže podkopať realizáciu mnohých cieľov, pokiaľ ide hlavne o diverzifikáciu zdrojov, zvýšenie bezpečnosti dodávok. už došlo k výzvam, a aby každý členský štát mal minimálne tri zdroje dodávok plynu, ale samozrejme to by bolo veľmi ťažké, veľmi zložité a to by aj zhoršilo spoluprácu medzi členskými štátmi. Samozrejme, že by to malo vplyv na vzťahy s Ruskom. Alebo posilnenie strategických vzťahov s Ukrajinou, akú by mala úlohu strategická únia, energetická únia v Európe, aj tá by mala veľa problémov, takže skutočne sa vynára veľa otázok pre EÚ v tejto súvislosti a treba sa rozhodnúť, aké vzťahy by mal mať manažment alebo riadenie eh, trhu s plynom, s vonkajšou politikou, Nežijeme v ideálnom svete, nežijeme ani vo svete, kde by naše trhy boli, boli plne integrované. Vieme, že hospodárska súťaž tiež nie je dokonalá a je potrebné, aby sa vylepšila a vieme, že sú hospodárske subjekty, ktoré konajú oportunisticky. Takže akú mapu by mala mať EÚ v tomto kontexte? A tiež je všeobecnou otázkou, aké spoločné ciele a záujmy majú členské štáty v porovnaní s Ukrajinou alebo Ruskom. Aj to treba prediskutovať skôr, nie potom, keď už budú zadefinované ciele a záujmy. A tiež vznikajú otázky v súvislosti s jednotou EÚ. Ako konať v takomto prípade, ktorý často prehlbuje rozdiely vo vnútri EÚ a myslím, že by sme mali túto situáciu využiť, aby sme lepšie pochopili postavenie a stanovisko jedných aj druhých, aby sme posilnili vzájomnú dôveru a spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne našim trom expertom. Teraz máme čas na diskusiu. Prví kolegovia, ktorí požiadali o slovo, ktorí by chceli k tomuto niečo čo povedať. Tony Kellen a potom pán Balcetis. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať e, týmto expertom za veľmi užitočný a veľmi zaujímavý prístup k tomuto e, programu. Jedna z hlavných vecí, ktoré nemôžeme e, ignorovať, je kontext, pretože nemôžeme pre, predstierať, že by tento Nord Stream 2 bola e, samostatná alebo privátna iniciatíva. Keď si, vy, sme si vypočuli e, tieto prezentácie, ja som mal pocit, že my, politici, častokrát v podstate konáme ako slepí ľudia, ktorí sa snažia zistiť, že vlastne o čom to celé je a snažíme sa to zisťovať e, na základe istých e, oddelených, separátnych častí, ale my sa nemôžeme jednoducho e, zameriavať len na právne aspekty alebo ekonomické aspekty. Musíme sa pozerať na celkový obraz. A ďakujem vám veľmi pekne, pani Strachota, za to, že ste na nás apelovali. Potrebujeme jednotu a realistický prístup, pretože pred niekoľkými rokmi, a bolo to iniciatí, iniciované. Ja si pamätám, bol to nemecký kancelár, ktorý to vtedy, tak povediať, striasol zo stola a povedal jednoducho, že to je súkromná iniciatíva, do ktorej nemôže zasahovať štát. Teraz je to jasné. Máme dočinenia s Gazpromom, ktorý celé roky Desiatky rokov sme e, sledovali ako hlavný nástroj ruskej zahraničnej politiky a myslím si, že toto je veľmi dôležité, pretože toto je hlavný aspekt, bezpečnostný aspekt. Aspekt bezpečnosti, aspekt Nord Stream sa stal ďaleko riskantnejší v nadväznosti na Rusko e, námorníctvo a e, snahu istým spôsobom dostať pod kontrolu veci zo strany Kalingradu a istým spôsobom e, v podstate e, ruské námorníctvo bolo e, pod palbou, pod, proste ho kritizovali, keď sa snažili prepojiť na Švédov. A myslím si, že je veľmi dôležité, že táto nová, tento nový plynovod zvýši úlohu Gazpromu na nemeckých trhoch a na európskych trhoch. Takže myslím si, že potrebujeme a otázka z mojej strany znie, vidíte nejakú možnosť, že by e, Rusko e, istým spôsobom vydieralo, pokiaľ ide o nie len, že e, zásobovanie plynu, ale a že by mohlo aj prerušiť toto zásobovanie plynom. A ja plne súhlasím s tým, že Európska únia potrebuje ďaleko realistický prístup, jednotu a koordináciu, pokiaľ ide o riešenie takýchto víziev. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, pán Balsides. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo. Som z Litvy a vy ste spomínali eh, dnes moju krajinu. Chcel by som sa poďakovať eh, našim expertom. ktorí hovorili o tomto plynovom projekte, ktorý je dosť uh, sporný. Ja uh, som členom Európskeho parlamentu už niekoľko rokov a na túto otázku som sa veľmi detailne zameriaval. A moja otázka znie následovne. Tie pôvodné uh, ciele v nadväznosti na ukrajinskú krízu, a išlo tam vlastne o to, aby sme neboli veľmi závislí od tohto vodu. Tá nezávislosť od Ruska bola veľmi dôležitá pre Ukrajincov a diverzifikácia energetických zdrojov. A teraz mi hovoria, že na tomto projekte nie je nič e, zlé, že sú to nižšie ceny, že je to vlastne e, konkurenčný projekt, sociálny projekt. S tým vôbec e, nesúhlasím. Litva mala s týmto svoje skúsenosti. Počas šiestich rokov sme mali o 30 vyššie ceny, ktoré sme museli platiť Rusku. Jednoducho z toho dôvodu, že Rusko chcelo nás potrestať politicky. Ropovod družba, ktorý eh, vlastne e, zásoboval e, rafinérie e, ropné. My sme nechceli predať túto rafinériu Polsku a potom nás jednoducho od ruských dodávok absolútne odrezali. Bolo to v roku 2000. A potom sme si vybudovali svoju vlastnú rafinériu, aby sme aspoň do istej miery boli energeticky e, samostatní alebo e, nezávislí a toto viedlo k tomu, že sa Rusko naozaj veľmi nahnevalo. Boli istí ľudia aj v Litve, ktoré boli dobre nahnevaní. Takže máme vlastne svoje skúsenosti s takýmito vecami a je nám celkom jasné, že plynovody a ropovody sú práve tak dôležité, ako sú dôležité atomové elektrárne, ktoré zabezpečujú istý stupeň energetickej nezávislosti. Potrebujeme bezpečne e, zásobovať e, súkromných, e, súkromníkov občanov energiou. A takéto ropovody a plynovody by mali k tomuto viesť. A keď som už povedal toto, chcel by som povedať, že je naozaj veľmi ťažké nahradiť plyn nejakým iným zdrojom energie. Potrebovali by sme celkom prestavať energetickú mapu na to, aby sme to mohli urobiť. A samozrejme, že by sme ochotní zvážiť tie Eh, klady a zápory veľmi eh, opatrenie, pretože Polsko samozrejme malo patričné dôvody, prečo z toho vystúpilo a mali by sme sa samozrejme pozrieť na naše dohody s Ruskom. A mali by sme sa pozrieť, pozrieť aj na vyhliadky, aké máme do budúcnosti. Ďakujem vám za slovo. Pán predseda hovorí pani Fotiga. Ja samozrejme veľmi dobre viem, že aké sú e, polské argumentácie, takže nebudem samozrejme hovoriť o konkurenčných otázkach, budem sa zameriavať na politické a bezpečnostné. Musíme e, pamätať na to, že ešte predtým, ako sa začalo s výstavbou e, Nord Streamu 1, táto koncepcia využívania energetických nástrojov ako nástrojov a presadzovania zahraničnej politiky. To bolo jasne popísané v politických dokumentoch Ruskej federácie. Bolo to už tak skoro ako v roku 2006. Ja si pamätám, že keď som počúvala prvú takúto prezentáciu, pamätám si, že vtedy to bol Jerzy Buze, ktorý bol e, vo funkcii a ja som veľmi silne podporovala toto prepojenie medzi norskými e, plynovými inštaláciami a toto vlastne neskôr e, podkopala tá neskôr neskoršia vláda a vtedy bol presadený tento projekt Nord Stream. Polsko nebolo dostatočne silné a pobaltské štáty boli novými členskými štátmi od roku 2004. A predsa eh, musíme pamätať na to, že sme naozaj mali na mysli európsky typ projektu a toto vlastne istým spôsobom prevalcovali e, také projekty, ktoré posilňovali ruské koncepcie e, a dávali im prednosť pred európskymi. Bolo celkom jasné, že e, Rusko chcelo istým spôsobom tlačiť e, našu región, hlavne moju krajinu, pobaltské štáty. A mali sme byť menej odolní e, voči možnému vydieraniu a takýto incident energetického vydierania sa už udial, ak si to dobre pamätáte. Takisto si pamätám, že v septembri, 1. septembra 2009 počas Putinovej návštevy v Lesterplata v tvárou tvár k západným vedúcim predstaviteľom. Bola tam kancelárka Merkelová, ale bola tam aj veľa ďalších východoeurópskych e, vedúcich predstaviteľov a Putin prezentoval Polsku možnosť prepojiť e, sa na ruský ku koncepciu e, zahraničnej politiky. Otvorenie to vtedy odmietol eh, Lech Kačenský a protestoval proti tejto koncepcie. Aj Julia Timošenko odišla z tohto stretnutia, ktorá bola vtedy predsedničkou eh, Ukrajiny. Od samého začiatku to bolo čiste politická koncepcia. A teraz Nord Stream 1 ešte zhoršil situáciu eh, v mojom regióne. Ďakujeme. Pána Strinicius je ďalším rečníkom. Ďakujem vám, pán predseda, ďakujem vám za organizáciu tohto vypočutia a e, naozaj e, skladám komplimenty všetkým e, členom hlavného panelu. Chcel by som začať tým, vážení kolegovia, že by som citoval jeden apel z Ukrajiny z 15. novembra minulého roku. A e, v tomto veľmi dôležitom politickom dokumente naši ukrajinskí kolegovia veľmi jasne povedali, že v prvom rade Ukrajina potrebuje spolahlivého partnera, pokiaľ ide o e, prenos e, alternatívneho plynu do Európskej únii. Nie je potrebné hľadať alternatívne cesty a celkom jasne povedali, že Nord Stream 2 je ekonomicky neopodstatnená investícia na úrok európskych e, e, spotrebiteľov a počiarkli, že výstavba e, plynovodov, ktorý budú, ktoré budú obchádzať, zdôrazňujem, obchádzať Ukrajinu, je niečo, čo je politicky motivované. A toto je vízia pána Putina. Pred piatimi, respektíve ešte viac rokmi a veľmi hrdo vyhlásil, že do roku um, 2019 Ukrajina nebude tranzitnou krajinou pre ruský plyn. A čo je horšie, že sa Európa stane partnerom Putina, pokiaľ ide o túto záležitosť. Pretože to, čo nedosiahol Nord Stream 1, Nord Stream 2 by mal dosiahnuť. Ja sám vlastne považujem Nord Stream 2 za zabijáka. Zabíja európsku solidaritu, zabíja konkurenčné pravidla, zabíja regionálnu spoluprácu a okrem toho podkopáva veľmi veľa vecí, kto, na a, a veci, na ktorých vlastne sa budovala Európska energetická únia. A keď sa znovu zamyslíme nad všetkými týmito vecami, mali by sme prijať, že pre nás a, a pre európskych politikov, ktorí sú angažovaní a ktorí podporujú tento projekt, je to vlastne a, e, hodina hanby pána Šredera, pretože táto koncepcia šrederizmu sa rozširuje. Bývalý a, e, európsky politici sú platení Gazpromom, ruskými štátnymi e, firmami a pracujú vlastne proti európskej jednote a solidarite. A musíme ich pomenovať a zahambiť, pretože nepracujú pre Európu, pracujú pre svoje vlastné vrecka a Putinové ciele. Ak skutočne vážne e, chceme pochopiť, že čo sa vlastne deje, ak sa pozrieme vlastne na predstavenstva týchto ruských štátnych eh, podnikov. Kto eh, vlastne týmto podnikom eh, kto v nich rozhoduje. Sú to bývalí agenti KGB. Takže čo by sme vlastne mali robiť? V nadväznosti na hodnotenie súladu, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, eh, hospodárskú súťaž v nadväznosti na európske pravidla a ako je možné, že vlastne z Európske, zo strany Európskej komisie bol tento projekt zahájený bez toho, že by sa k tomu vôbec vyjadria. Ďakujeme veľa tieto veľmi jasné slova. Ďalším rečníkom je pani Beka Hans. Chcela by som začať jednou pripomienkou, tak ako to spravil pani Rion mimo našu diskusiu. Celý tento náš projekt, e, či proste ide o parížske dohody alebo nie, či Európska únia sa naozaj e, zastáva tejto dohody alebo či stojí bokom. O tomto vlastne by sa malo rozhodnúť, pokiaľ ide o tieto mega infraštruktúrne projekty, ale uh, Chcela by som sa vrátiť, respektíve zúčastniť sa tejto diskusie v nadväznosti na bezpečnostné otázky v súvislosti s eh, stratégiou Gazpromu a zdieľam názor niektorých kolegov, ktorí už eh, o tomto hovorili. Takže nie je tu nič, eh, v čo by sme mohli veriť v nadväznosti na to, že tento projekt e, Gazpromu je nejakým darom pre Európsku úniu. Nedávno som čítala jeden článok, e, kde citovali pána Medvedeva, a, a e, kde sa hovorilo, že túto infraštruktúru dostanete za nič, zadarmo a Rusko pomôže, Gazprom pomôže energetickej budúcnosti Európskej únie Takže ja naozaj nie som ani na sekundu ochotná toto, tento názor zdieľať v nadväznosti na vonkajšie akčné kroky Ruska od istého času. A bola som skutočne veľmi presvedčená, že skutočnou odpoveďou, respektíve čiastočnou odpoveďou v nadväznosti na výzvu, ktorá nám predkladá Putin a Rusko, je energetická Únia EÚ. Ale pre mňa stále viac a viac tento projekt Nord Stream 2 a ďalšie takéto uh, plynovody, ropovody sú vlastne v, konfliktom, v konflikte uh, s väčšou nezávislosťou a s väčšou diverzifikáciou a s väčšou energetickou bezpečnosťou, pokiaľ ide o Európsku úniu. Uh, je to v protiklade s tým, čo sme chceli dosiahnuť e, v nadväznosti na e, veľkú myšlienku, o ktorú sa opiera Európska energetická únia. Takže veľká otázka znie, že či budeme schopní my, politici v Európe, nielen e, v tomto parlamente, ale aj spolu s našimi kolegami v našich národných štátoch, či budeme schopní v podstate uh, pokračovať e, v takejto kontroverznosti a že či sa nám podarí naozaj dosiahnuť nejakú jednotu v tomto projekte, pokiaľ ide o energetickú úniu EÚ. Toto, na tomto samozrejme závis, záleží Ukrajine veľmi, ale záleží na tom aj nám všetkým. Ja by som samozrejme nechcela, aby sme sa pozerali len na Ukrajincov, len na, ako na ľudí, ktorí vždy od nás e, niečo žiadajú. Reforma naftogázu je jedna z veľkých úspechov v Ukrajine v súčasnosti a to, že Ukrajina, Ukrajine sa podarilo vlastne znížiť spotrebu plynu, tak je to dobrý signál, pretože to znamená, že nielen, že od nás niečo požadujú, ale oni sa zúčastňujú týchto víziev a snažia sa riešiť tieto výzvy vo všetkých oblastiach. Veľmi pekne ďakujem. Máme ešte troch ďalších rečníkov. Pán Gala, pán Jurek, pán Kopernike. Začneme s pánom Kopernikom. Ďakujem za slovo, pán predseda. Hovoríme o dopadu Nord Streamu na európske krajiny, na Európsku úniu. Na hovoríme o politických dôsledkoch, hovoríme o údele alebo osude Ukrajiny ale nikto v podstate neberie do úvahy krajinu, ktorá je eh, vlastne ovplyvnená týmto Nord Streamom. Pán Lukašenko hovorí o dôležitosti eh, Nord Streamu a Rusko je na neho nahnevané, pretože existuje tu eh, plynovod. Lukašenko tam to využíva ako tlak na Rusko. Bielorusi kradnú e, plyn e, z týchto ropovodov, respektíve plynovodov, ktoré idú smerom na západ a samozrejme, že Rusko by chcelo e, vydierať pána Lukašenka. Ja milujem Rusko, ale moja láska je priamo proporčná tej vzdialenosti k Rusku. Takže prosím vás, berte do úvahy aj osud Bieloruska. Ďakujem vám. Ďakujeme. Michal Gala. Áno, ďakujem veľmi pekne. A skoro všetko tu už odznelo, ale nie každý povedal všetko. Samozrejme, že môjim problémom je, že ja naozaj zdieľam vaše uh, tri zistenia, ale bol by som veľmi rád, keby som mal nejakého sparing partnera, ktorý by mal opačný názor nejakých uh, zástupcov Gazpromu alebo z Wintershale alebo z DSF Takže aby sme boli schopní naozaj vlastne zistiť, aké sú ich argumenty. A tým pádom by som si možno posilnil to, ten svoj názor. Máme tu expertov a možno, že by sme sa na to pozerali inak. Myslím si, že všetci sme za diverzifikáciu um, dodávok a za veľkú ponuku, aby naozaj tie ceny e, klesli, aby to bolo e, rozumné pre toho spotrebiteľa a pre priemysel, aby mali naozaj možnosť výberu a mali by sme im ponúknuť túto možnosť, že by tie ceny klesali. Moja otázka, e, a je to otázka na obidve strany, všetci tí susedia, Gotland, Bornholm a tak ďalej, všetky tieto orgány, ktoré majú možnosť Eh, urobiť dodatočné hodnotenie environmentálneho dopadu. Nemohli by eh, vlastne zo strany svojej, na základe svojich kompetencií eh, zastaviť tento projekt, respektíve ho spraviť ďaleko drahším. To je jedna otázka. Ďalšia otázka, či skutočne by to, keď by to proste už existovalo, či by sa to naozaj nedalo potom prenášať aj na východnú časť, keď budeme prepojení. Rusi potom nemôžu kontrolovať, kam vlastne ten plyn ďalej pôjde, keď je predaný z, z druhej ruky a tre, alebo tretíkrát predaný. Možno, že by sa to dalo obísť, nie pokiaľ ide o tú finálnu destináciu, takže rozmýšľam nad tým, že či by toto mohlo byť problémom. Ale dovolte mi povedať veľmi jasne, keďže nemecká vláda sa tu spomínala niekoľkokrát, je samozrejme veľmi jasný rozkol, pokiaľ ide o tie línie, ktoré presadzujú jednotlivé politické strany, pokiaľ ide o pána Schrödera a jeho spojencov, tí samozrejme majú tendenciu byť veľmi za tento projekt a moji ľudia sú dosť proti tomu a pozer, vidia teda tie patričné problémy. To znamená, že tento kompromis, pokiaľ ide o to, že by sa to malo pre, vyhlásiť za súkromnú záležitosť, veľmi dobre všetci vieme, že je to ruský e, štát a nie súkromný na firma, ktorá by vlastne e, špekulovala na základe nejakých ekonomických zvážení. Ja by som bol veľmi rád, keby sme sa konečne dostali do takého bodu, keď tento projekt bude zastavený a nebude to prispievať k ruskému vplyvu na našich energetických uh, trhoch. Ďakujem veľmi pekne a nemôžem len súhlasiť s tebou a s tým, čo si povedal, Marek Jurek. Nord Stream 2 je paradoxný podnik, Teraz v Európe počujeme stále viac a viac o boji proti nacionalizmu a populizmu, ale Nord Stream 2 je veľký pamätník nacionálneho národného egoizmu. Náš osud Rusko nezaujíma, naša energetická bezpečnosť ich nezaujíma. Nejde len o Polsko a Pobaltie, ide aj E, o iné štáty a ide tu len o finančné ciele a nie sú tu žiadne širšie perspektívy. Toto je príklad populizmu. Takže vidí sa tu ten užitok veľmi úzko. Nord Stream 2 je aj príkladom politickej neschopnosti inštitúcií EÚ. Máme uvalené sankcie voči Rusku, ale a tieto sankcie sú možno bolestné pre európsku elitu, ale nerobia veľa proti strategickým záujmom Ruska. Hovorili sme tu o ruskej stratégii, ktorú pani kolegyňa citovala. Tu ide najmä o vývoz energie ako príklad na politické ovplyvňovanie, takže naše sankcie nebudú bolestné pre ruské strategické úvahy, ak ak tento projekt nezastavíme, to znamená Nord Stream 2 to znamená to, čo predstavuje ruské strategické záujmy. A vidíme tu politickú neschopnosť EÚ To už hovoril aj kolega Gala. CDU je už roky proti Nord Streamu, ale predsa veci pokračujú ďalej a bojuj, buduje sa ďalej a buď zastavíme tento projekt v rámci našich sankcií, alebo potom už nemôžeme hovoriť o jednotnosti a solidarite. Ďakujem. Ďakujem, pán Jurek. Všetci kolegovia, ktorí žiadali o slovo, mali takúto možnosť. Ja navrhujem, aby naši treja experti odpovedali na mnohé z týchto otázok a pripomienok podľa vlastnej úvahy. Začali by sme teraz opačného konca, najprv dámy, takže najprv dávam slovo pani Sochota, potom pán De Jong, potom e, prvý rečník bude posledným. E, Pokúsime sa dokončiť eh, tento, toto kolo, toto vypočutie na čas, takže každý, ale máte dosť času. Ďakujem. Ďakujem za všetky otázky aj vyjadrenia. Mm, pamätám sa, že tu zazneli dve priame otázky na mňa. Jedna sa týkala tej možnosti, sa týkala možnosti miestných e, orgánov zastaviť E, stavebné práce z Nord Stream 2, ako na príklade toho ostrova povedzme. A naozaj najlepšou právnou možnosťou, tak ako som to ja pochopila, je to, že napríklad Dánsko, lebo Dánsko bude, e, lebo projekt bude prechádzať cez dánske výsostné vody, ale ak správne rozumiem to, čo si myslia Dáni, aj ostatné škandinávské krajiny, tak tie nie sú pripravené použiť takúto právnu kartu. Nechcú politizovať svoje vlastné vzťahy s Ruskom. A danský prípad, ak sa nemýlim, a tam ide aj o e, spoločné záujmy e, o Rus- s Ruskou e, aktidou. E, to, čo sa deje, nemožno chápať ako niečo, čo pomáha strednej a východnej Európe. Taký výklad neexistuje a to je veľmi záľudné. Povedali sme, že Nord Stream 1 e, sa spustil, keď ceny začali klesať a to všetko vie, malo ten výsledok tých cien, E, ktoré boli dohodnuté, potom vznikol ten veľký dopyt na ukrajinskej strane, takže my naozaj nevieme veľmi presne, čo je vplyv Nord Streamu 1 a ďalších e, okolností. Ja vám môžem povedať, čo je to znepokojivé. To, čo je znepokojivé, je, že tie interkonektory, ktoré sa budujú na diverzifikáciu a po diverzifikáciu, ja myslím, nie len konkurenciu medzi ruským a ruským plynom, ale aj iným plynom, že tie budú zaplnené ruským plynom alebo jednoducho len zabukované, objednané na dlhý čas a tým sa obme- to možno no, regulácia nejako obmedzi, ale otázka tu stále je, že do akej miery a potom sa nebude budovať nová infraštruktúra a jednoducho by to poškodilo hospodárskú súťaž dlhodobého hľadiska. A preto to, čo naozaj potrebujeme, je veľmi dôsledné posúdenie vplyvu Nord Stream 2 a možného vplyvu takého projektu na diverzifikáciu v EÚ a strednej a východnej Európe. A treba zistiť, aký dopad by mal zvýšený prístup priamých producentov, ktorí súvisia s zahraničnými vládami a môžu vstúpiť na európsky trh. A potom aj dobrá analýza minulých prípadov, tak ako to povedal kolega z Litvy. To znamená, minulé skúsenosti s ruskými dodávateľmi plynu a energie a ich investície, ktoré zasahovali do politických otázok a ja si myslím, že toto potrebujeme, pretože debata o Nord Stream 2 pokračuje a mohli by sme to vidieť ako možnosť zlepšenia politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom. Vidíme častejšie bilaterálne návštevy a tak ďalej, návštevy firiem a podobne. A to všetko je veľmi kontroverzné. Toľko zatiaľ. Ďakujem. Teraz dávam slovo druhému rečníkovi. Nech sa páči. Ďakujem, hovorí pán De Jong, ďakujem. Chcel by som reagovať na otázku pána Giloma a pána Balsitisa. Odpovedal by som na tie dve otázky spolu, lebo súvisia. Pýtali ste sa, aký tlak môže Gazprom Rusko vyvíjať na Nemecko. Takže nemusíme ísť ani veľmi ďaleko do histórie, aby sme pochopili, aký tlak by to bol. Pozrime si, čo sa stalo s krajinami, ktoré začali s reverzným tokom e, do Ukrajiny, Polsko, Slovensko a Maďarsko, keď Ukrajina povedala, že nebude už odobrať plyn z Gazpromu. Politický tlak sa vyvíjal na tieto štáty a Maďarsko prestalo zásobovať e, Ukrajinu. To je len jeden príklad toho, čo sa môže stať. Samozrejme, že takéto veci sa vyskytujú aj pri dôležitých stretnutiach, keď sa hovorí o sankciách, alebo má byť e, zasadnutie rady. Jednoducho, vždy vtedy sa to deje, to nie je náhoda. A potom to, čo povedal pán Bolsitis, čo sme spravili, veľa sme spravili z hľadiska budovania vnútorného trhu, z uľahčenia prepojenia a tak ďalej a niektoré reverzné toky možno nefungujú podľa toho, aký politický tlak bude. Takže interoperabilita vnútorného trhu s plynom je teraz oveľa väčšia než bola v roku 2009 a to pomáha posilniť vnútornú silu. Cieľom naozaj bolo znižiť závislosť. Keď si pozrieme, čo sa dohodlo v energetickej únii, napríklad v tomto kontexte, tak tam vidíme všetko. A ak vidíme pokračovať a budovať veľkú infraštruktúru, takýto Nord Stream 2, tak idete vlastne proti tým veciam, ktoré ste dohodli na politickej úrovni. A to je prekvapujúce. Potom je tu otázka kolegu Astreviciesa. Musím si pozrieť, či to viem vôbec sám po sebe prečítať e, čo sa môže urobiť na to, aby sme posúdili súlad s našim súťažným právom. Toto e, vedenie prechádza cez vysosné vody viacerých členských štátov a je jasné, aspoň ja keď som to preveril, že tam sa vzťahuje európske právo na oblasti, ktoré sú európskymi výsostnými vodami. Keď si pozrieme súťažné právo EÚ a prekontrujeme, čo predstavuje Nord Stream 2, tak nie je to úplne jasné, že nesplňa pravidla a to by nemalo byť také náročné, e, pokiaľ ide o to, že či budete používať povolenie alebo posúdenie vplyvu, to neviem. Škandinávci vychádzajú v medzinárodnom svete z dodržiavania medzinárodného práva, nechcú politizovať tento proces, takže neviem, či toto je vôbec chodná cesta. Prečo nie je žiadne posúdenie vplyvu. To má naoz, zo strany Európskej komisie, to ma prekvapuje. Projekt takéhoto rozsahu s takýmito dôsledkami environmentálne, bezpečnostne a tak ďalej, to je, myslím, úplne jasné, že takéto posúdenie potrebujeme. nie len preto, že o to žiadali viaceré krajiny, to je niečo, čo by si mali všetci želať. Potom otázka pani Harms ja súhlasím, že reforma, eh, o ktorej ste hovorili, je potrebná. Aj samotní Ukrajinci držia kľúč k vyriešeniu tejto situácie. Znížili tranzitné poplatky a tá diskusia skončila, že či má Nord Stream 2 vôbec význam z komerčného hľadiska. Ja neviem teda, prečo to nerobia a neznižia. Potom otázka, či dokážeme schváliť také veci ako energetická únia v EU kontexte aj v spolupráci s národnými štátmi. Veľmi by pomohlo, že ak by bolo takéto posúdenie vplyvu, tak to by jasne ukázalo, čo, aké dôsledky má Nord Stream 2 a prekročilo by to hranice tej úzkej debaty, ktorá teraz prebieha. Takže to je moje veľké odporúčanie. Ja si myslím, že to by nám naozaj pomohlo dobre sa rozhodnúť pri implementácii energetickej únie a vzhľadom na čas by som tu skončil. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo poslednému rečníkovi. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky, hovorí pán Goldhaupt je úplne jasné, že energia je súčasťou zahranično-politickej stratégie Ruska. Či už je to naozaj... Detaily sú nezaujímavé, čiže s týmto bodom úprimne súhlasím. A tá zásadná otázka, a to je to, čo ste tu počuli, je, že čo dielať, čo s tým spraviť. A moja odpoveď na to je veľmi jednoduchá Nehrajte hru, v ktorej nie ste dobrí. To je geopolitická hra. To znamená, EÚ je veľmi dobrá v mnohých veciach, ale nie v geopolitike. Nemá veľa zbraní a tak ďalej. Hrajte to, v čom ste dobrí. A EÚ je dobrá v trhovej hre. Je to hra, ktorá sa snaží depolitizovať molekuly. Je to hra, ktorá nutí Gazprom robiť, pretože Gazprom potrebuje tento trh viac než akýkoľvek iný trh. E, vy exportovali 178 PCM do Európy a Turecka minulom roku a Čína je veľmi ďaleká strela, to nikam nejde a je to stratový podnik. Gazprom potrebuje tento trh, je to pre neho rozhodujúce a to je presne to, čo môže EÚ využiť. A ako? Tak ako to robí, to, čo robí dlho a robí to stále lepšie, začína budovať infraštruktúru, prepája jednotlivé trhy. To znamená, vytvára hardware, infraštruktúru, ktorá umožní viac bodov vstupov, viac stlačeného plynu, viac plynovodov. Máme 200 PCM, eh, skvapalneného plynu. To je dvakrát viac, ako môže doniesť Nord Stream 2 na trh. Prečo sa to využíva? Pretože trhové ceny nenaznačujú, že LPG je také konkurenčné, ale to sa môže zmeniť. Takže budujte ďalej tú infraštruktúru a rezervoár tak, aby každá molekula, ktorá tam príde, či už je to, ja neviem, alžírska, katarská, ruská, bude vždy len molekulou, keď tam príde. A to, čo je dôležité, je software, to znamená postarať sa o to, že máte konkurenciu, hospodárskú súťaž, regulačný orgán, ktorý môže každého byť, ktorý nedodržia konkurenčné súťažné pravidlá. A to môže byť hoci ktorá firma, ktorá pracuje na tomto trhu. A na záver, toto si vyžaduje, aby každý mal na mieste ten software a dodržiaval pravidla. A musím o tom hovoriť naozaj, nie je to vždy tak vo východnej Európe. Je tam dosť krajín, ktoré v zásade zaostávajú, keď ide o vybudovanie posled, potrebného regulačného rámca, otváranie trhov, zabezpečenie, že súťaž funguje aby trhli mohli robiť svoje čaro. A ja si myslím, že keď mať infraštruktúru, hardware, software, ak sa postaráte o to, že bude veľký tento interný rezervuár, tak viažete ruky vonkajších hráčov, takých veľkých aj ako je Gazprom. Toľko je moja odpoveď. Ďakujem. Thank you, madam, gentlemen. Ďakujem expertom Dostali sme sa na koniec nášho verejného vypočutia. Ja si myslím, že to bol naozaj výborný nápad usporiadať takéto stretnutie. Diskutovali sme o tomto prípade skôr, než ukončíme schôdzu, tak pripomínam všetkým kolegom, že znovu pokračujeme dnes po obede o 15. a budeme na štvrtom poschodí eh, Jan 4Q2 pretože bude spoločné vypočutie s výborom MV. Nech sa páči a ďakujem ešte raz expertom za účasť.